chcem oznámiť, že znovu zahajujeme plenárneho zasadnutie po 5. máji 2011 máme zmenený protokol plenárneho zasadnutia. Máte niekto nejaké poznámky k tomu? Nikto. Takže tým pádom je protokol schválený, nejaké pripomienky. Na začiatok tohto zasadnutia krátke vyhlásenie chceme privítať eh, pána Emomali Rachmana, prezidenta Tadžikistanu, ktorý je tu na oficiálnej návšteve v Európskom parlamente. Przed chwilą spotkałem się z panem prezydentem niekoľkými okamžikmi som sa s pánom prezidentom e, stretol. Hovorili sme o dvojstranných e, vzťahoch, takisto aj o nutnosti reform, ktoré by mali prebehnúť v Tadžikistane, dámy a páni. 4. júna sme si pripomenuli 22. výročie dvoch dôležitých udalostí tohto dňa v roku 1989 Orgány Čínskej ľudovej republiky krvavým spôsobom potlačili protesty na eh, stretnutí na námestí Tianmen. Všetci si veľmi dobre na to pamätáte, tohto istého dňa eh, pred 22 eh, rokmi v Poľsku sa konal prvé čiastočne slobodné voľby v Polsku v, v strednej a východnej Európe a zvíťazili kandidáti demokratickej opozície čo znamenalo, že e, získali prakticky všetky mandáty, ktoré bolo možné získať, ktoré boli k dispozícii pre slobodné hlasovanie z tohto. E, túbcovia demokratickej opozície nezískali len jeden jediný mandát e, v Senáte, inak v Sejme aj v Senáte všetky ostatné mandáty získali Pá, dámy a páni, tieto dve výročia nám pripomína to, ako veľmi sa zmenila situácia v strednej a východnej Európe pre nás, Európanov. Podarilo sa nám s minimálnymi stratami uskutočniť také veľké zmeny, ktoré nakoniec dospeli k